plenárneho zasadnutia. V útorok podľa článku 88 eh, eh, podpíšem 8, eh, 6 právnych aktov. Ich názvy nájdete tiež v zápisnici tohto zasadnutia. A teraz prejdeme k pracovnému